Uh, uh, Dobré popoludne prajem, dámy a páni. Vítam medzi nami na zasadnutí nášho výboru dvoch zástupcov bulharského predsedníctva. Pani Demenuška Peťková a pán Ivajlo Moskovský. Vítajte u nás oslavujeme aj prvý mesiac bulharského predsedníctva. Blahoželám. Pozerám sa vám na kravatu, pán minister. Vidíte? Máme všetci bulharské kravaty, všimli ste si to? Je to symbolické a takéto, takýmto symbolom by sme sa vyhýbať nemali. Je to niečo, čomu sa tešíme v našej komunite. Je to veľmi dôležité. Je veľmi milá tá kravata. Blahoželám. Pristupme k vypočutiu. Navrh je veľmi jednoduchý. Na začiatku poprosím oboch ministrov, pani Petková, ministerka pre energetiku, energetickú infraštruktúru a e, jadrové záležitosti má tiež na starosti a pán Moskovský je minister dopravy, informatiky, technológií a komunikácií. Takže Telekom, digitálna agenda spada pod neho. Poprosím vás, každého, aby ste odprednášali vaše prejavy v dĺžke približne 7 minút a potom začneme diskusiu s bulharským predsedníctvom a na túto diskusiu potom budete reagovať. E, a o 6.30 možno 16.30 sa stretneme s ďalšími dvoma ministrami bulharskej vlády. Štyria tu budú spolu dnes popoludní. Myslím si, že toľko z mojej strany na úvod. Vieme, aké portfólia majú ministri, aké portfólia má náš výbor, takže pani Temenuška Peťková, veľmi sme zvedaví na váš prejav a na priority bulharského predsedníctva na nasledujúceho pol roka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán Buzek, dámy a páni, poslankyni, poslanci, kolegyne, kolegovia. Je pre mňa potešením a cťou odprezentovať priority bulharského predsedníctva rady v oblasti energetiky Európskemu parlamentu, pretože je e, spolu zákonodarca ale kým sa dostaneme k podrobnostiam, rada by som vás ubezpečila, že je skutočne pre nás veľkou cťou byť pri kormidle Európskej únie po prvý raz historicky. A preto chcem spomenúť, že to vnímame ako veľkú zodpovednosť a chcem vás ubezpečiť, že si ju plne uvedomujeme. Našou hlavnou úlohou bude sprostredkovávať kompromisy a zabezpečovať jednomyselnosť v záujme všetkých európskych občanov. Dialóg s Európskym parlamentom má pre nás kľúčovú dôležitosť. Vieme, že len konštruktívnym dialogom dokážeme dosiahnuť naše hlavné ciele, naše priority. Ako predsedníctvo čelíme mnohým rozličným výzvam. Je to mimoriadne relevantné pre sektor energetiky a je to pochopiteľné, pretože táto oblasť je veľmi dôležitá pre každý jeden členský štát. V závislosti od toho, ako sa rozvíja sektor energetiky, pozorujeme v našich hospodárstvach prosperitu alebo nie. Po veľkom úspechu, ktorý dosiahlo Estonsko, sa tešíme aj my na intenzívnu spoluprácu s Európskym parlamentom vo väčšine tematík v rámci európskych balíčkov, ktoré sú navrhované. Ubezpečujem vás, že bulharská vláda a bulharské predsedníctvo je pripravené na konštruktívny rozhovor s Európskym parlamentom. Urobíme maximum preto, aby sme ponachádzali kompromisy s cieľom dostať našim hlavným prioritám. V rokovaniach s Európskym parlamentom mienime sa správať podľa zásad energetickej únie poskytovať bezpečné, spolahlivé, dostupné a nízkouhlíkové energie pre všetkých Európanov. Sme presvedčení o tom, že energetická únia môže byť trvalo udržateľná len ak berie do úvahy potreby každého jedného členského štátu EÚ. Dámy a páni, som si istá, že energetický balíček je ambiciozný, jedinečný. súbor právnych noriem a práve preto sa budeme usilovať dosiahnuť konsenzus medzi členskými štátmi a parlamentom. Vieme však, že to nebude jednoduché. Stojí to pred nami ako veľká výzva, ktorej sme ochotní sa postaviť. sme pripravení na rozhovory s Európskym parlamentom, aby bolo možné nájsť najlepšie možné riešenia pre každého jedného Európana. Čo sa týka nášho prístupu a našich priorít, rada by som spomenula nariadenie o energetickej energii, o mm, FE energeticky efektívnych energiách a tretí súvisiaci spis. Všetky tieto tri budú predmetom trialógu v Európskom parlamente. Pri iných legislatívnych tematikách Európsky parlament potrebuje istý čas, aby sme sa zhodli na e, type energetického trhu v Európe, na forme trhu, potrebujeme spoločný prístup k takémuto spisu, k takejto tematike. Smernica o plyne je mimoriadne dôležitá pre Európsky parlament, to vieme. Je to spis, ktorý naozaj bude mať veľký vplyv na všetky členské štáty EÚ. A čo urobíme v v súvislosti s e, touto tematikou. Našim hlavným cieľom bude dopracovať sa ku konsenzu a pokúsime sa nájsť spoločnú pôdu, spoločného menovateľa pre všetky členské štáty. Ide vlastne o dopracovanie sa k spoločnej pozícii v tejto téme. Aká je naša hlavná priorita? Integrácia Západného Balkánu je pre nás zásadne dôležité, aby sme diverzifikovali e, cesty, trasy a zdroje, aby bolo možné dodávať energie do celého regiónu. Hovoriac o hlavných programových bodoch e, bulharského predsedníctva Rady Európy, Európskej rady, hovorme aj o chybajú rastúcej infraštruktúre. Napriek tomu, že e, nie je celkom e, kompletná, budeme schopní zabezpečovať dodávky energii pre celý tento región. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, som si vedoma toho, že nemám veľa času, aby som vám mohla odprezentovať e, naše hlavné priority a spomenula som tie hlavné programové body nášho predsedníctva. Chcem však využiť túto príležitosť ešte raz zdôrazniť, že mienime byť spoľahlivým partnerom pre Európsky parlament. Našim hlavným cieľom, našou metou bude pracovať v prospech inovatívnejšej a bezpečnejšej a prosperujúcejšej Európy. Ďakujeme. Poprosíme teraz pána Ivajla Moskovského, aby odprednášal svoju časť prejavu. Thank you very much. Vážený pán predseda, stené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, je pre mňa cťou odprezentovať tu priority bulharského predsedníctva Rady Európskej únie budeme sa snažiť nájsť konsenzus, konkurencieschopnosť a kohéziu vo všetkých rezortoch, ktoré nám prináležia. Posilniť integráciu e, Západného Balkánu, aby bolo možné prijať unijné hodnoty v tomto regióne. E, máme priority, v rámci ktorých by sme chceli na v nasledujúcich 5 mesiacov pracovať. Budúcnosť Európy, budúcnosť mladých Európanov, bezpečnosť a stabilita, digitálne hospodárstvo a digitálne spôsobilosti, aj európska perspektíva v konektivite v súvislosti so Západným Balkánom. Jedným z našich cieľov je, aby sme do konca roka završili digitálny vnútroeurópsky trh a budeme pokračovať v aktívnej práci na digitálnom hospodárstve a digitálnych zručnostiach, spôsobilostiach, ktoré budú kľúčové pri završení iniciatív v rámci stratégie pre digitálny jednotný trh. Spolu s trojkou našich partnerov aktívne e, pracujeme na týchto témach a snažíme sa nadviazať, aby bola kontinuita vo všetkých tematikách a dosiahli sme maximálne výsledky. Radi by sme urýchlili eh, prijímanie digitálnych technológií prostredníctvom 5G, zlepšenie konektivity, eh, multimodálny prístup. Bulharsko sa ujíma predsedníctva Rady Európskej únie v čase, keď máme veľmi veľa toho na programe v rámci digitálnej agendy. Máme viaceré tematiky a očakávame aj nové iniciatívy zo strany Európskej komisie, ktoré prídu na jar. Našou hlavnou úlohou na jar bude pokračovať a završiť Rokovania o reforme regulačného rámca elektronickej komunikácie s krátkou CODE, to by sa malo e, stihnúť počas bulharského predsedníctva a potom urobíme ešte jeden krok ku gigabitovej spoločnosti. Má to zásadnú dôležitosť pre európske hospodárstvo, pretože to podčiarkne to, ako, akým smerom sa bude rozvíjať naše hospodárstvo, ako budú vyzerať 5G, 5G šok a ako sa poprepájame do sieti. Bezpečnosť internetových sietí je signifikantnou súčasťou moderného digitálneho hospodárstva, digitálnej spoločnosti a takisto je vysoko na zozname priorit Pokúsime sa o spoločný prístup pri e, návrhu právnej normy o bezpečnosti internetových systémov, e, nad ktorou má dohľad ENISA, agentúra ENISA, ktorá dostane permanentný mandát, aby bolo možné riadiť jednotný, e, jednotné prostredie počítačových sietí a aby bolo možné vydávať tzv. kybernetickú certifikáciu zabezpečujúcu bezpečnosť internetu a vysporiadavajúcu sa s existujúcou fragmentáciou trhu. Bulharsko je pripravené spolupracovať s Európskym parlamentom na tému e, slobodného pohybu neosobných údajov, ktoré sú hlavnou súčasťou databázového hospodárstva. A voľný pohyb e, dát, ktoré nie sú osobnej povahy, je podmienkou pre fungovanie digitálneho hospodárstva toto hospodárstvo vytvorí nové pracovné miesta, ktoré e, vyžadujú spôsobilosti, ktoré sa budú v budúcnosti uplatňovať, tak aby sa využil potenciál digitálneho hospodárstva. Tieto dáta, tieto údaje musia obiehať voľne v Únii, aby sme boli pripravení začať rokovať, keď Európsky parlament bude hlasovať o svojich pozmejúcich návrhoch. Sme si vedomi toho, že naši občania potrebujú aby bola zabezpečená dôvernosť a súkromie pri elektronických komunikáciách a správach. Pokúsime sa nájsť kompromis a rovnováhu medzi adekvátnou ochranou na strane jednej a podpore inovácií na strane druhej, a to počas bulharského predsedníctva. Očakávame tretí balíček k, k dátam. Benefity týchto veľkých obiehajúcich dát sú nesporné. Je tu iniciatíva, ktorú príjme komisia pri revízii smernice o využívaní informácií vo verejnom sektore. Chceme zorganizovať ministerskú rozpravu o pridanej hodnote otvorenia verejne financovaných dát počas e, júnového zasadnutia rady. V rámci tohto balíčka bude aj nelegislatívna iniciatíva k umelej inteligencii a robotike, kde sa budeme snažiť pripraviť e, závery rady a revíziu v tzv. právnej norme o doméne EÚ. Naše iniciatívy sa budú vysporiadať s možnosťami a výzvami internetu, autonómnych systémov, vysokovýkonných výskumov a ďalších nových námetov, aby bolo možné posilniť globálne líderstvo Európy v týchto oblastiach. Na začiatku tohto roka sme očakávali legislatívne iniciatívy, aby bolo možné stanoviť proinovatívny ekosystém v platformách, onlineových platformách VÚ, e aby bolo možné riadiť prepojenia medzi týmito platformami a biznismi, firmami a aby bolo možné riadiť obsah, ktorý bude prezentovaný online. Toto sú horizontálne záležitosti a ovplyvňujú viaceré krajiny. Mienime sa zapojiť do intenzívnych diskusií o, pri príslušných eh, orgánoch rady, eh, budeme hovoriť o situácii po roku 2020. Viacročný finančný plán pre toto obdobie začne počas bulharského predsedníctva. Očakávame, že pod okruh k digitálnym technológiám bude tiež začlenený do našej práce. Budeme potrebovať viac finančných zdrojov, aby sme odfinancovali digitálnu infraštruktúru, digitálne spôsobilosti a transformáciu služieb a takisto bezpečnosť e, počítačových sietí. Digitálne politiky sa budú používať aj na Západnom Balkáne, konkrétne na to, aby, bolo zabezpečené, aby bol zabezpečený prístup e, v širokom pásme, širokopásmový internet, veľmi rýchle cezhraničné pripojenia a zdôrazníme aj dôležitosť zavedenia pravidel Európskej únie pre postupné redukovanie roamingových príplatkov v týchto krajinách. Už sme e, na seba prevzali mnohé bilaterálne iniciatívy v tomto smere. Ako viete, tom nášho predsedníctva je zjednotení sme silnejší a verím, že spolu s členskými štátmi a v úzkej spolupráci s všetkými vami dosiahneme cieľ digitálnu e, jednotnú Európu. Budeme pracovať e, smerom tomuto cieľu a spoliehame na vašu podporu. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za prezentáciu na úvod našej diskusie. A teraz... Eh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pani ministerka, pán minister. Bulharské predsedníctvo venovalo značnú pozornosť týmto veciam. Máte schopných a znalých ľudí v týme a myslím si, že bulharské predsedníctvo bude e, skvelým partnerom pre Európu. Vie pani ministerka veľmi dobre, o čom e, hovorím a budeme musieť e, podobne riešiť veci v členských štátoch prierezovo Potom je to otázka trvania licencií. To samozrejme ovplyvňuje investície, pretože v konečnom dôsledku tieto investície sú veľmi nákladné. 1. februára, myslím, že 1. to bude, prebehne ďalší trialóg, kde budeme musieť uzatvárať e, otázky spektra, a možno úplne nie definitívne, a potom prejsť na jednotlivé kapitky politické skupiny. To vidia rovnako. Musíme teda e, troška popohnúť alebo potlačiť tie členské štáty, ktoré ešte stále e, nie sú úplne presvedčené. Pokúsime sa teda ešte raz za pozitívny prístup a za prácu, ktorú ste tomu venovali. Ďakujem. Náš časový harmonogram. V konečnom dôsledku pol rok e, prejde veľmi rýchle. Je preto úplne nevyhnutné začať od samého počiatku a urobiť tak veľmi rýchle. Mene SAD, pán Korumbačev. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин predsedateľ, уважаеми... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, pán minister, dovolte mi privítať vás tu aj v mene skupiny SAD toto je náš výbor ITRE. Som si istý, že pozorne sledujete výsledky hlasovania v Európskom parlamente. A to nie len preto, že Bulharsko v súčasnosti predseda rade. Som si istý, že v Štrásburgu došlo minulý týždeň prijaťu troch veľmi dôležitých okruhov Chcel by som poukázať na to, že ciele parlamentu boli schválené takmer jednomyselne. 35 pokiaľ ide o zdroje obnoviteľných energií a 35 Toto je ale v rozpore s tým, čo si myslí eh, rada. 30% a 27%, eh, pokiaľ ide o zdroje obnoviteľných energií. Som si istý, že sme si vedomi toho, že bude to veľmi náročné nastaviť rovnováhu medzi týmito cieľmi. Tu by som chcel pripomenúť, že pokiaľ ide o oba menované ciele, SAD si stanovili 40-percentný cieľ. Ďalší cieľ, ktorý bol predmetom diskusie, avšak neskončil konsenzom, boli tzv záväzné ciele pre členské štáty. Pokiaľ ide o prvý program do roku 2020, máme už predbežné skúsenosti. Tam sme mali záväzné ciele a myslím si, že tento program zohrával dôležitú úlohu. Boli sme svedkami toho, že ako náhle má členský štát pred sebou nejaký konkrétne stanovený cieľ, tak ho naplňa. Avšak mnohé členské štáty nesplnili svoje predchádzajúce ciele a teraz sa pustili do stanovania nových cieľov. Čo je trocha zvláštne. Ďalšia vec, ktorú by som rád spomenul, sa týka nariadenia o správe a riadení energetickej únie a o konektivite alebo prepojiteľnosti. Viete, že máme ambiciozne ciele, pokiaľ, idú o, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a to vedie k obrovským problémom, pokiaľ ide o prepojenosť konektivitu. 10-percentný cieľ e, nebol ešte dosiahnutý a zrazu e, hovoríme o 15%, pokiaľ ide o prepojenosť. O tom sa zmienila tretia správa o správe alebo riadení e, to pomaly, alebo ak to náhle zastane v jednej agende, v jednom predmete, tak to neznamená, že by sa to malo zastaviť aj v iných spisoch alebo okruhoch sú ďalšie dôležité. Pripomenúť, že Nord Stream 2 nie je jediný projekt, ktorý sa týka prepravy zemného plynu. A teraz sa obraciam na pána ministra Moskovského. Pána Balko, takto posilní vzťahy medzi EÚ. Zaujali, ma vaše, zaujali, zaujali ma vaše slova, pani ministerka. Pokiaľ ide o energetiku, hovorili ste, že to chcete tak brať a teda pozerať sa na špecifika každom keď eh, hovoríte, že treba brať eh, do úvahy eh, pozíciu každého štátu v oblasti energetiky, ako to dať do kontextu toho, čo schválil v minulých prípadoch aj centralistického prístupu k energetike. Ja sám za moju skupinu hovorím, že sa s tým príliš nestotožňujeme, ale takýmto spôsobom to bolo schválené parlamentom. Ako vy vnímate možnosť nájsť konsenzus v rámci rokovaní na rade a ktorým smerom odhadujete, že sa bude tento konsenzus na rade uberať. E, myslím si, že e, a keby to mal byť pol rok, tak to skutočne bude veľmi úspešné, keby ste to dokázali prerokovať. Ja si myslím, že pol roka je na to málo času a možno to ešte budete ďalej odovzdávať a ja verím, že to urobíte vo veľmi rozpracovanom štádiu nasledujúcim predsedníctvom. Pán minister, nadviažem na to, čo už začala moja kolegyňa, pani Pilar de Castillo, pokiaľ ide o telekomunikácie, ja som spravodajcom, pokiaľ ide o Berek, to je taký menší brat kódexu, ale zároveň sa snažíme spolu s pani kolegyňou udržať konzistentnosť, pretože je mimoriadne dôležité, aby materiály, aby táto legislatíva bola prepojená, aby sme do budúcnosti neurobili nejaké zmetky v tomto prípade si myslím, že práve Európsky parlament vychádzal v ústrety práve tomu, čo sa deje v reále v členských krajinách. A snažili sme sa o to, čo obaja vnímame ako obrovskú ekonomickú podporu v tejto oblasti, teda maximálne pomôcť a sprehľadniť celý ten obrovský ekonomický balík telekomunikácií. Chcel by som sa spýtať, či aj na rade e, vnímate pomerne konsenzuálny prístup e, k týmto veciam, aby sme mohli naplniť a v tomto prípade, aby aj počas bulharského predsedníctva boli e, tieto materiály prerokované, tak ako my predpokladáme, že potom spoločne v apríli celý ten balíček dotlačíme do konca a že bulharské predsedníctvo bude tým predsedníctvom, ktoré uzavrie tento balík. Ďakujem veľmi pekne, pán Petersen, mene Alde. Ďakujem, pán predseda. E, dovolte mi aj mene Alde poďakovať predsedníctvu za to, že dnes prišlo e, s nami diskutovať Myslím, že všetci sme sa veľmi tešili na spoločnú diskusiu, tak aby sme si objasnili a dozvedeli sa viac o prioritách v rámci bulharského predsedníctva. Ako spomenul jeden z kolegov, mali sme pomerne veľké spisy, e, ktoré sa týkali energetiky e, na programe, ktorý bol schválený parlamentom minulý týždeň. A pokiaľ ide o rozsah a veľkosť e, toho balíčka čistej energie, pomerne v značnom strese sme boli, pokiaľ ide o ďalšie odovzdávanie tejto legislatívy úspešné. Keby som vás mohol požiadať, aby ste boli možno konkrétnejší e, z pohľadu časových lehôd a nejakých očakávaní, pokiaľ ide o nejaké termíny, kedy môžeme predpokladať, že príde k otvoreniu rokovaní zo strany predsedníctva s parlamentom, vzhľadom k tomu, čo bolo schválené minulý týždeň Myslím, že všetci z nás sme pod takým tlakom, nakoľko sa v roku 2019 už blížia voľby do Európskeho parlamentu. Reálne povedané, máme možno časový priestor 12 mesiacov na to, aby sme tieto okruhy schválili. Čiže, pani ministerka Petková, keby ste mohli e, troška viac a konkrétnejšie povedať, kedy môžeme očakávať otvorenie rokovaní k týmto dôležitým spisom a aký by bol ten definitívny cieľ alebo definitívna ambícia predsedníctva. Viem, že je to pomerne riskantné v tejto veci špekulovať, ale dokázali by ste, povedzme, si stanoviť nejaké kritéria úspechu alebo úspešnosti a dokázali by ste zájsť až tak ďaleko, čo by ste chceli uzavrieť do konca predsedníctva, keby ste mohli konkrétnejšie povedať nejaké časové lehoty, pokiaľ ide o tieto záležitosti. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme na ďalších eh, rečníkov. Poprosím vás o kratšie vystúpenia. Pán Zoriňo ako prvý. Ďakujem. Vaše predsedníctvo sa deje v čase, kedy sme svedkami e, je veľmi dôležité, aby diskusia takéhoto typu, ktorá bude veľmi podrobná a v niektorých fázach veľmi ťažká, aby bola do, daná do dobrého správneho kontextu. A tu hovorím o kohezii. Kohezia v konečnom dôsledku sa týka znižovania nerovnosti. Avšak v tejto novej fáze je nevyhnutné, aby sme tu zaviedli myšlienku konvergencie, aby sme ju dali do všetkých politík, aby bola súčasťou všetkých hlavných politík. Konvergencia sa netýka len e, nejakých chudobných článkov, ide o synergie medzi, synergie medzi jednotlivými krajinami. Niektoré krajiny majú väčší potenciál, niektoré menší. A niektoré krajiny rastú viac, e, generujú viac bohatstva, prispievajú k trhu, ktorý je potom lepší a z toho majú prospech všetci. Celá Európska únia ako celok. A ja som sa chcel konkrétne spýtať na to, ako chcete pristúpiť k tým e, hlavným témam balíček čistej energie, ktorý bol schválený v parlamente minulý týždeň, potom e, inteligentná mobilita, ďalej digitálne hospodárstvo, ktoré sa spája s čistou energiou, nejakých prienik, potom je tu ďalšia téma, ktorá sa týka priority mládeže v rámci bulharského predsedníctva a síce agenda digitálneho know-how, digitálnej zručnosti, ako zosúladíte všetky tieto témy a oblasti. Predovšetkým ale chcem vedieť, ako zabezpečíte konvergenciu, aby sa stala základným stavebným kameňom, aby umožnila implementáciu politik a aby bol relevantná z pohľadu životov ľudí. V budúceho roku budú voľby do parlamentu a potrebujeme toho viac. To už platí aj pre túto chvíľu. Благодаря, господин председател. vážená pani ministerka, vážený pán minister, a ja by som vás v prvom rade oblasti. Bulharské predsedníctvo vypracovalo svoje priority na základe zdrojov, dodávok a taktiež e, tranzitných trás, že je to priorita vášho predsedníctva. Preto otázka na vás, pani energetickú platformu na Balkáne. Sú aj konkrétne iniciatívy. Mnohí si myslia tu, že... A ja sa preto pýtam, v týchto legislatívnych návrhoch sa nič nehovorí na jednej strane, ale s cieľom zaručiť digitálnu bezpečnosť, budeme musieť začať infraštruktúru. Pán Gerbrandy, vítam oboch ministrov, pani Petková závery Európskej nárade naozaj vyplýva z týchto záverov, aj keď už majú 3,5-4 roka čo sa týka prechodu na čistú energiu, tak 2014 už sa javí ako minulé storočie a iba minulý rok e, o 20 veľa, veľa sa môže zmeniť e, za 3-4 roky, ale aj tak rada ešte stále vychádza z týchto záverov. A to e, veľmi podrobne. Preto sa pýtam, že či si nemyslíte, že už by naozaj bolo na čase tieto závery považovať za zase. Je však o 2,5 krát viac ako my, hľadiska HDP dokonca štvornásobok. Takže tie ciele nie sú asi dostatočne ambiciozne, malo by sa to zmeniť, inak Európa nebude lídrom. Alebo myslíte si, že by sa dalo nejak inak približiť stanovisko Rady a parlamentu Pán Machton, ďakujem, pán predseda. Mohli by ste začať odpovedať na otázky, ktoré tu odzneli? Благодаря. Благодаря. pre hospodárstva v členských krajinách aj všeobecne pre približovať sa stanovisku Európskeho parlamentu a teda dosiahnuť čo najlepšie výsledky pre všetkých európskych približovať sa stanovisku Európskeho parlamentu a teda dosiahnuť čo najlepšie výsledky pre všetkých európskych občanov. Ale teraz presnejšie. Obnoviteľné zdroje, ciele obnoviteľnej energie, čo skoro bude trialog s Európskym parlamentom vo všetkých týchto oblastiach a počas trialógov sa bulharské predsedníctvo bude zasadzovať za konvergenciu a maximálny pokrok naozaj systematicky. Odpoviem na otázky jednotlivých e, poslancov. Je dôležité, aby naše e, úlohy boli splniteľné a opodstatnené, rozumné. Je to obzvlášť dôležité. Musí to byť jedna z našich priorít. Pýtali ste sa na osobitosti v jednotlivých členských krajinách. Áno, každá členská krajina je špecifická a energetická únia podľa nás môže byť udržateľná, iba ak zohľadní energetický mix v tej ktorej členskej krajine. Teraz otázka pána Uručeva. Prepojiteľnosť v juhovýchodnej Európe je to dôležité, závisí od toho aj bezpečnosť v tejto oblasti, aj konkurencia schopnosť tohto regiónu Európe. Je to dôležité, závisí od toho aj bezpečnosť v tejto oblasti, aj konkurencia schopnosť tohto regiónu. V súčinnosti s Európskou komisiou je to európsky projekt, pretože nám dá mm, príležitosť diverzifikovať e, NASKA platforma. Ak sa nám ho podarí zrealizovať, tak to zlepší bezpečnosť dodávok pri našej e, pozícii. My sme v strede týchto hlavných trás, ale v žiadnom prípade to nie je náš národný projekt, je to celoeurópsky projekt. Pa, otázka pána Petersena. Chcela by som viac povedala o harmonograme, o našom pracovnom postupe. Čo sa týka prvého balíka, ktorý je obzvlášť dôležitý, zahrňa smernicu o obnoviteľných zdrojoch, nariadenie o správe a taktiež smernicu o energetickej účinnosti. Pri tomto balíke, balíku sme ochotní začať e, trialog s Európskym parlamentom koncom tohto mesiaca, a potom navrhnutie trhu s energiou. Tu by parlament asi mal mať viac času na dopracovanie sa ku konsenzu a my sa pokúsime dovtedy mať spoločný prístup pri e, dôležitom nariadení známom pod e, skratkou ACER. Našim hlavným cieľom je zachovať elán e, v rozhovoroch a zachovať aj horizontálny prístup, pretože každý tento spis je osobitý, ale e, má aj svoje konkrétne miesto v tom balíku. Balík je, je naozaj dosť e, komplexný. Ďakujem, pán Moskovský, možno, že vy by ste. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani Pilar de Castillo, ktorá konečným cieľom je rozvinúť e, 5G, e, inteligentný internet. A ak sa budeme pridržať nášho plánu, a musíme spolupracovať, musíme zosynchronizovať naše akcie. E, žiaľ, na to, aby sa nám to podarilo, tak e, žiaľ napríklad v Bulharsku je veľké meškanie v jeho využívaní, ale taká situácia je aj v iných členských krajinách. Vencie, ktoré sú nevyužité, bolo by to aj v záujme 4G, ale naozaj treba konať prepojenia, budovania príslušnej infraštruktúry, e, mať nielen rýchlosť, ale aj kvalitu, takú konsenzu a dokončiť e, revíziu. Dôležitá otázka sa týka roamingových poplatkov medzi EÚ e a tretimi krajinami. Aj v dohode so všetkými EU inštitúciami počas nášho predsedníctva. Je dobré, že už máme koho, kto je v Macedónsku alebo Srbsku, predstavuje 4 eurá, čo je, čo je neuveriteľne vysoký poplatok pre krajiny, ktoré v podstate Európanov či už e, v, v lete alebo v rámci otázka pána Zorinia. E, na to, aby sa zlepšilo uplatňovanie digitálnych iniciatív, aby sa zharmonizovali ešte viac no pre prechod na digitálne hospodárstvo. Potom sú aj ďalšie, aké operatívne systémy by sa dali používať. Ja si myslím, že sa nám podarí zaručiť e, akúsi základnú úroveň, ktorá by prispela Čiže základné kroky pre zabezpečenie a potom isté osvedčenie o tom všetkom sa bude hovoriť. Ozaj vyvinúť veľa úsilí. Ešte stále tu máme 4-5 minút, ak by sa niekto chcel niečo opýtať. Pán Tomáš, boli sme na stretnutí tieňových spravodajcov k typom trhu. Vážený pán minister, máte reputáciu niekoho, kto si vie predstaviť e, trhy s energiami cezhranične, takže bulharské predsedníctvo, rakúske, rumunské e, je pred nami a máme teda príležitosť za týchto 2,5 roka, ktoré nás čakajú, urobiť niečo s trhom s elektrickou energiou v rámci Európy. Jeho mora v Benelux, Nemecku, Francúzsku. Organizácia Arina urobila štúdiu pre Európu a pre mňa bolo prekvapujúcim zistením, že Bulharsko s Portugalskom a možno niektorými časťami Španielska najväčší potenciál slnečnej energie, čo sa týka pobre. Čomu nerozumiem je, Máme tu e, záväzný trh do roku 2020. Francúzsko budú budú musieť robiť transfery Francúzsko, Holandsko, Nemecko Bulgie a tie krajiny, ktoré budú zaostávať, budú platiť. Konec koncom Arina ukázala, že Bulharsko môže byť veľkým výťazom pri tranzícii k rýchlo obnoviteľným zdrojom energie. Pokiaľ som to dobre pochopil, otázka sa je, otázka je pre pani ministerku Petkovu, ktorá je zodpovedná za trhy s energetikou. Samozrejme, digitálna agenda je tiež veľmi dôležitá, ale vo všeobecnosti. A ďakujem za slovo. Vážený pán Termes, táto otázka má zásadnú dôležitosť. Týka sa obnoviteľných zdrojov náš cieľ 16 do roku 2020. A tento cieľ sme splnili už na začiatku roka 2013. A počas bulharského predsedníctva využijeme túto našu skúsenosť vo všetkých diskusiách. Pýtate povedať, že to je ďalší krok, ktorý mienime urobiť. Ďakujem. OK. I understand there is no... E, ďakujeme. Už nie sú žiadne ďalšie otázky. Ďakujeme veľmi pekne obom ministrúcich mesiacoch. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. A teraz vítame dvoch ďalších ministrov. Uh, uh, Zasadnú pred nami Dimír Valčev, minister vzdelávania, vzdelávania a vedy. Poprosím vás, obaja ministri, usadte sa prosím. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let me... Kolegyni, kolegovia, ešte raz vám chcem odprezentovať oboch ministrov, ktorých vítame v Európskom parlamente. Pán Kara Nikolov, zodpovedný za hospodárstvo, priemysel, malá... Enč urbanistický priestor, e, skutočné, skutočný balík a pán Valčev vzdelávanie a veda. Z našej perspektívy je to veľmi dôležitá téma. Je tu téma výskum, ktorá má svoju dôležitosť. Ja by som vás poprosil. Stali 7, maximálne 10 minút na vaše expoze. Najprv začne pán Karan Nikolov a potom pán Valčev a potom budeme diskutovať k obom témam. Pán Karan Nikolov, nech sa páči, máte slovo parlamentu. Ďakujem vám za príležitosť odprezentovať e, v politikách priemyselného rozvoja a e, rozvoja vesmírnych technológií, aby sme zachovali ducha kontinuity. E, veľmi by sme chceli dobre spolupracovať s Európskym parlamentom a v rámci trojky predsedníctiev. V roku 2017 Európskeho ale politický vývoj za ostatných niekoľko rokov a systematické problémy, systémové problémy, ktoré vznikli v dôsledku globálnej finančnej krízy, jasne ukazujú potrebu vytvoriť reformy, vytvoriť dlhodobý rámec pre priemyselný rozvoj, rýchle zmeny technológií, ktoré potom zasa vedú k skokovým zmenám, hospodárskym zmenám, a zostávajúce prekážky, ktoré spomaľujú rozvoj európskeho priemyslu, toto všetko vyžaduje aktívnu politickú prácu. Politik lupiacich do EÚ e, sa ujíma kormidla v zásadných časoch Európy. Je tu integrácia, problematická integrácia. Sme si vedomi toho, že 6 mesiacov nestačí, ale ako presvedčení Európania by sme radi a zapojení sa do spoločných riešení, do spoločných politík, ktoré by sme, ktoré by sme mohli ponúknuť európskym občanom. Sme realistami. Uvedomujeme si naše silné stránky, naše slabosti a mienime naozaj férovo Stav poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu sú priamo volenými zástupcami európskych občanov. Budeme pracovať nadvezujúc na predchodcov, pretože naše úspechy sú výsledkom spoločných úsilí. Podobne. Hovorím to preto, lebo ste pre celkový rozvoj európskej priemyselnej politiky skutočne urobili veľa. A my zasa mienime zlepšovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. A budeme s vami rád. Máme pred sebou spoločné oznámenie, komplexné oznámenie o priemyselných politikách európskych, ktoré sú ako súbor zamerané na konkurencieschopnosť. E, v tomto prístupe budeme pokračovať a snažiť sa o komplex nám a zachovať konkurencie schopnosť Európy, potrebujeme spoločné priemyselné politiky, ktoré budú vychádzať z úzkej spolupráce medzi európskymi a národnými politikami. Preto je pre nás dôležité formulovať spoločné dlhodobé rozvojové ciele v oblasti priemysl, priemyselných investorov. Potrebujeme mm, preukázať produktivitu dlhodobo. Dlhodobý charakter týchto politík má zásadnú dôležitosť Navyše, naši globálni partnery, naši rivali už takéto dlhodobé stratégie uplatňujú ako nevyhnutnú podmienku pre trvalo udržateľný rast a pridanú hodnotu v hospodárstve. Máme sektory, ktoré sú náročné na poznatky a tieto eh, ďalej pozdvihnú európsku konkurencieschopnosť. Musíme sa sústrediť na inovácie a investície do ľudských zdrojov aby bolo možné tých najtalentovanejších a najinovatívnejších ľudí udržať v Európe. Aby sme zabezpečili trvalo udržateľný ekonomický rast a prosperitu, e, musíme prehlbiť byť integráciu jednotného trhu, odstrániť prekážky pre firmy, stimulovať investície, zlepšiť prístup k financiám pre malé a stredné podniky, e, zabezpečiť prístup na trh tretich krajín, zlepšiť odborné vzdelávanie, časti Európy. Ak sa nám podarí eh, priviesť do Európy tí, ktorí budú robiť digitálne inovácie a zabázať nové nulu, Industry for Zero. Počas týchto neformálnych zasadnutí i formálnych zasadnutí rady sa budeme sústredovať na vytváranie nevyhnutných podmienok témach, ktoré sa týkajú európskeho priemyslu a európskych podnikov. Rada víta iniciatívy start-upov a scale nástrojov pre malé a, malé a stredné podniky start-upy a scale-upy, čo bude súčasťou nášho úsilia vytvoriť komplexnú dlhodobu o to, výsledkoch a efektívnosti tohto programu. Úzko budeme sledovať vývoj európskej vesmírnej politiky, vrátanie Kopernikusu, Galilea, o ktorých sa tam bude hovoriť, bude konkurencieschopnosť Európy na globálnej scéne, vývoj našich rokovaní o európskom obrannom priemysle. Radi by sme túto iniciatívu prejali čo naj, prijali čo najskôr, aby sa jej in, predbežnému posúdeniu horizontu do roku 2020 a FP9 e, ďalšie. Takisto ďalší vývoj, pokiaľ ide o využívanie fúzie e, v slobodu ľudstva. ITER je bezprecedentný príklad e, spolupráce tak na prospech ekonomiky, ako aj e, vedy, kde je zapojená EU, Čína, Južná Korea, Čína, Spojené štáty. Súčinnosť s novým riaditeľom, pánom Bigom, pre otázku ITERu, že aj to bude smerovať k lepšiemu zvládaniu témy a nákladov. Teším sa na rovnakú mieru podpory aj zo strany rady, pokiaľ ide o schválenie záverov Japonska, Číny a iných krajín. Pokiaľ ide o výskumné ciele a ciele, ktoré sa týkajú jadrovej energetiky, verím, že tak pre EU, ako aj pre samotné členské štáty je veľmi dôležité rýchle a hladko eh, rozšíriť eh, program Euratom pre výskum a odbornú prípravu nášho výboru, kde ich požiadala, aby sa vyjadrili k eh, no- novele nariadenia o Euratome, pokiaľ ide o výskum a odbornú prípravu. E, Bulharsko bude hostiteľom e, mnohých dôležitých fór e, pre výskum a inovácie. Veľmi rád vás privítam Bulharsko výskumnej infraštruktúry, ktorá sa uskutoční 22. a 23. marca v Sofii, respektíve vlajková konferencia, ktorá sa týka 2030. roku, ktorá sa bude zaoberať výskumom a inováciami, využívaním potravinových zdrojov, a kde sa stretnú účastníci. A minister... Ďakujem pekne za prezentáciu. Pán minister, teraz prejdeme k diskusii. E, mene EPP kolega Eller. Ďakujem, e, pán minister, e, za to, že ste prišli. Moja otázka bude smerovať na pána Valčeva, pokiaľ ide o rámcový program v oblasti inovácií naozaj e, vítame e, bulharské predsedníctvo, pretože všetko je naliehavé a je nevyhnutné, aby už od samého počiatku prezentovania toho programu sme si uvedomili, že máme tú inovačnú medzeru v Európe a je to jedna z kľúčových priorít Európskeho parlamentu preklenúť takúto medzeru v inováciách. Ja už sa týmto zaoberám 15 rokov a spolu s kolegami sa zaoberáme rozšírením participácie, respektíve nástrojmi, ktoré to riešia. Je dôležité, v tomto ohľade, aby ste sa oboznámili bližšie s e, štúdiou, ktorú sme spravili spolu so STOA, výskumným e, strediskom parlamentu, pokiaľ ide o tie medzery v inováciách. je dôležité, keď e, to chceme dosiahnuť, keď to vy chcete dosiahnuť, keby sme išli cestou klamania v pokery. 15 hovorí, že je to výnimočné, že je to skvelé a 13 zvyšných štátov povie, že ako je možné zmienok ktorý neriešil samotnú podstatu. Moja otázka teraz nie je, Viete si predstaviť e, niečo, k čomu sa komisia stávala zdráhavo, pretože to do istej miery zasahuje aj do právomoci členských štátov a síce, že program by priamo riešil e, reformné programy e, v rámci výskumnej infraštruktúry v samotných členských štátoch. Povedzme to otvorene, bol by ten program mohol prispieť e, k tomuto. A myslím, že parlament e, je e, ochotný priznať, že výnimočnosť sa netýka len vedeckej výnimočnosti, ide aj o manažerskej zručnosti, ide o to, aby ste boli súčasťou tých vplyvných skupín, ktoré sú, tvoria tie konzorcia v rámci Európy. Ale to sa môže, kde by členský štát ašpiroval na nejaký program výnimočnosti, excelentnosti, pričom meritko alebo referencia by bola európska, potom by sme alokovali peniaze e, pre tie inštitúcie, ktoré boli vybraté ako príklad výnimočnosti, by sme si by sme čerpali zo štruktúrálnych e, prostriedkov. E, týkalo by sa to aj tej mladej generácie, či je ochotná pristúpiť na tú zmenu. Je to predstaviteľné, že krajina veľkosti Bulharska by sa ujala líderskej pozície pri takej, takomto type diskusie, pokiaľ ide o nástroje, ktoré by sme museli pripísať rámcovému programu 9 Ďakujem pekne, drahý kolega, za pripomienku, za otázku. Pán Martan, v mene SAD. Ďakujem, pán predseda. Ja som posledný, ktorý tu ostáva. Neviem vlastne, čo presne chcem povedať v mene e, skupiny. Je to významný rok pre Bulharsko, predsedníctvo Rady EÚ a vy ste to aj vy povedali, pán minister, že zlepšíte konkurencieschopnosť priemysla, priemyslu. To ma teší. V 2016 a 2017 Európsky parlament tiež na tom intenzívne pracoval. Vyriešili sme napríklad otázku tretích krajín e, štatút trhového hospodárstva, e, zlepšili sme nástroje obchodnej obrany a opýtam sa vás, to isté, čo som sa pýtal vašich kolegov, aj keď odpoveď som ešte nepočula, taktiež 16 e, e, plus 1 táto skupina bude mať e, tento rok summit v Bulharsku. Je to akýsi trojský kon čínskych investícií v Európe a kráľovsky obchádzajú pravidla EÚ. Uvediem príklad, ktorý už poznáte, pretože začala, začalo aj šetrenie Budapešť, Belehrad, toto železničné spojenie a taktiež vaša krajina e, podpísala principiálnu dohodu s Čínou na vytvorenie zóny voľného obchodu. Čiže mm, je to proti našej snahe e, ochrániť našu schopnosť, aby všetci e, fungovali za rovnakých podmienok a pritom tá zóna voľného obchodu nie je E, v duchu toho, o čo sme sa snažili a komisia je opravnene znepokojená, čo sa týka zahraničných investícií na vašom území a e, chce to sledovať zblízka v háklivých odvetviach ako napríklad doprava. digitálne hospodárstvo a tak ďalej. Preto sa vás pýtam, aký bude váš postoj počas tohto pol roka, keďže viete, že komisia môže v úvodzovkách pracovať proti záujmom vašej krajiny, teda aspoň tej skupiny 16 plus 1. A že súhlasím s tým, čo ste povedali, ale predsa len tá realita tej skupiny 16 plus 1 je úplne iná. Myslíte si, že budete dôveriť? politická diskusia ohľadom investícií do výskumu a či by mali smerovať k dosiahnutiu výnimočnosti, excelentnosti, alebo diskusie prebiehajú aj v ich krajinách samotných. Som presvedčený, že počas nášho predsedníctva e, dokážeme spustiť e, diskusiu o najbližšom rámcovom programe, konkrétnejšie o tej medzere ohľadom inovácií. Účasti aj zo strany menej e, zastúpených krajín, aby sme prelomili tzv. uzavreté kluby, elitné, aby sme umožnili účasť aj ostatným stranám. Ale počkajme si na návrh komisie v júni programu. Takisto chceme vytvoriť skutočné synergie medzi štruktúralnými fondami a medzi rámcovým programom, tak aby sme zabezpečili väčšie dôsledky a dopady, e, dopadov teda výskumu na spoločnosť a toto bude súčasťou Rady pre výskum výskumnej infraštruktúry a takisto budujeme centra výjimočnosti, Takisto máme v úmysle e, dobudovať regionálnu výskumnú infraštruktúru. Pre mňa ako ministra je dôležité podporovať výnimočnosť, excelentnosť a odborné vzdelávanie, odbornú prípravu v prostredí. Ďakujem pekne za výskum, ďakujem STOA. Použijeme ho ako základ, z ktorého budeme čerpať znalosti ohľadom tejto témy. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť, za vaše vystúpenia, za to, že ste odpovedali na otázky. Opakujem, ďakujem. Ďakujem obom ministrom za prítomnosť, za prejavy, za odpovede na otázky. Indust- e, priemysel, malé a stredné podniky, výskum a tak ďalej. Bude to kľúčový polorok, posledný plný rok je teda zásadné napredovať. Ďakujem všetko. Let us go to next topic. Commission delegated... Ďalší bod. Ehm, delegované nariadenie komisie meniace nariadenie 347 z roku 2013 Európskeho parlamentu a rady ehm, vo vzťahu s ehm, zoznamom únie ohľadne projektov spoločného záujmu. PCI je skratka v angličtine. Pani Katarína Sikov, vedúca oddelenia pre siete a regionálne iniciatívy, generálne riaditeľstvo NR. Chceli by sme o tejto téme s vami hovoriť. Poprosíme vás o prezentáciu. Je to akési skúmanie a preto je tu aj výbor ITRE. Tieto projekty spoločného záujmu sú kľúčovou infraštruktúrou, projektami, hlavne v cezhraničnom kontexte, ktoré majú prepájať energetické systémy členských krajín majú uľahčiť EÚ dosiahovať ciele v energetickej a klimatickej oblasti, dostupné, bezpečné, udržateľná energia pre všetkých občanov a dlho e, dobe, dlhodobá dekarbonizácia hospodárstva v súlade s Parížskou dohodou a každý, každý druhý rok sa aktualizuje tento zoznam nových projektov. Takže my sa teraz pozeráme na u, uplatňujúce právomoci komisie. Tento delegovaný akt sme dostali v novembri 2017. My sme žiadali o predlženie, aby sme mali viac času. Takže teraz to nové, tá nevo, nová lehota beží až do 27. marca 2018. A ešte jedna vec. E, námietky sa dajú vzniesť e, v rámci tohto výboru k tomuto delegovanému aktu do 26. januára 2018 do obeda. Môžeme teda vzniesť námietky k týmto delegovaným aktom. Takže si vás vypočujeme, pani Siko. Tá téma nám leží na srdci. Det alebo budúce kroky už sme zaznamenali prvý úspech pri uplatňovaní politiky transeurópskych sietí do konca tohto roka, do roku 2020. A v tomto kontexte by sme väčšinu našich členských krajín 24 ustala aj takéto situácie narušenia. Pri elektríne e, je tých víziev čím ďalej, tým viac. Na rozdiel od oblasti taktiež e, prepraviť e, elektrínu z obnoviteľných zdrojov tam, kde je potrebná. Posledná strana plíne vidíme aj také projekty, ktoré sú už završené a možno, že ne, problémy a povolenie nebude udelené, tak to nie je problém. Vec. Zoznam nie je zoznamom projektov Grants for Work e, obchodným bankám alebo z Junckerovho plánu bez e, doplnenia z verejných financí. A po tretie, kúpobal na pobalti a tak ďalej. A je to preto, že tie projekty boli vypracované na základe kríz. Dne za slovo hovorí pán Nika. Ďakujem zástupcom komisie, že dnes prišli a dúfam, algoritmus, určitá logika, e, ktorú si komisia predstavovala, po, úprimne povedané, e, veci pýtali, a takisto, do akej miery sa splnili e, indikátory. Spomenuli ste bezpečnosť. A Polsko, Rakúsko, Česko, Slovensko, tam tiež môžu byť veľmi e, mrazivé zimy a dať uhlia. Napríklad v Poľsku. A nie sú žiadne riešenia, ak Práve teraz e, zabezpečenie energetických dodávok zostáva problémom. V Rumunsku, v Maďarsku to sa malo riešiť naozaj e, dôstojnejšie a závažnejšie bez zabezpečenie dodávok energie, to je predsa otaborníci a nemôžeme sa jednoducho len pozrieť na zoznam projektov a eliminovať mnohé tieto otázky, ktoré sa ktoré vytanú na mysli, keď sa nejaký iný rivalistický projekt. Ako máte zostavený systém výberu? Prepačte, že mám toľko otázok, ale keby sme si to boli bývali, prediskutovali. Pán predseda, ďakujem, že sa pozráte niekedy aj mm, na vašu lavicu. Um, ehm, snažil som sa vás energie účinnosti, nič e, z toho, takže je tu jednoducho uh, zoznam. Neviem, či sú to naozaj projekty v spoločnom záujme. Kde je ten spoločný zájmy? Ani neschválil váš zoznam. Takže e, prevažujú tu projekty a naše rozhodnutia musia byť v súlade s našimi cieľmi. Dohoda z Paríža COP21 v Španielsku to bude alžírsky e, plyn e, na základe frackingu a aj predstavte si, že ste európsky občan. Už my tomu nerozumieme, ako sa tento e, zoznam zostavuje, ako zohľadňujete to, čo chce občianská spoločnosť, európsky občania, miestni zvolení zástupcovia. Ja mám teda pocit, že z toho ťaží z tohto zlo. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Chce ešte niekto vystúpiť? Zo stredného spektra alebo spraviť práva? Vidíte, že z tohto pohľadu to nie je správne rovnováhe. pravdepodobne plnohodnotná diskusia na výbore ITRE by vyzerala troška ináč. Každopádne toto môžeme brať ako úvod diskusie. Poprosím vás o odpovede pripomienky. Thank you very much for the questions and, and comments. Ďakujem za otázky, pripomienky. Pokúsim sa to prejsť jedno po druhom ale možno niektoré z tých vecí e, bude môcť odpovedať, bude sa dať zodpovedať e, všeobecnejšími pripomienkami ohľadom procesov. Najskôr e, celá tá analýza bola vytvorená zohľadnením, pri zohľadení scenára, na základe ktorého naše, energeti- naše energetické potreby sú splnené obnoviteľnými zdrojmi. A to je to tá aktivita 3030, e, ktorú sme vykonali, čiže sú naplnené tie energetické potreby, e, akákoľvek analýza, ktorú potom e, energie a do plynu. Čiže ciele energetickej efektivnosti alebo účinnosti a obnoviteľných zdrojov sú naplnené a okrem toho legislatíva EÚ bude podľa predpokladov zavedená skôr a nie v neskoršej fáze, čiže je to veľmi ambiciózny scenár, v rámci ktorého boli analyzované všetky posúdenie potrieb E, odkazujú na tri piliery energetickej a klimatickej politiky. Poprvé, ukončenie vnútorného trhu, kde sa zaoberáme tým, aké sú ceny, ktoré platia občania, či už za elektrickú energiu alebo za plyn. Ceny v porovnaní so zvyškom Európy, tak tam vnímame potrebu vniesť súťaž o konkurenciu do tejto oblasti a konkurencia spôsobuje pokles konečnej čo dáva priestor na zaplatenie tej investície do terminálu za niekoľko rokov. Podobný výpočet umožnia eh, Južnej a Východnej Európe pristupovať na trh s konkurencieschopnými cenami, tak potom eh, úspory na nákladoch sa pohybujú asi na úrovni 4 za elektrínu a plyn. Toľko ten vnútorný trh a tie cenové rozdiely, ktoré vnímame, hlavne pokiaľ ide o plyn bezpečnosť dodávok znamená, že sú alternatívy, ktoré nie je možné použiť, pokiaľ nedojde k kritickej situácii. To nevyhnutne neznamená, že je tu zvýšená spotreba z tohto dôvodu, že vývoj bude nasledovný, že pokiaľ ide o plynárenskú infraštruktúru, tá sieť bude ukončená do roku 2030, pričom pokiaľ ide o elektrickú energiu, tam tie potreby rastú a potom pokúsim ísť ďalej do podrobnejších vysvetlení. Samozrejme, E, ťažko mi zaviazať e, môjho komisára. Je veľmi dôležitá pripomienka, ktorá zaznila. Samozrejme, dialog, ktorý vedieme e, so zainteresovanými stranami, vrátiš a tak ďalej. Ako som spomínala, my sme sa chceli ubezpečiť, že naše ciele 2030 budú naplnené nepretržite. Pričom zoberieme do úvahy, že energetická úročnosť, energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje dokážu naplniť eh, tie ciele 30 v rámci analýzy výhod a nákladov sme sa pozerali aj na dopad. Eh, preto sa tu snažím povedať, že ten prístup eh, bol konzistentný a vždy boli takéto skupenia vytvárané. Preto je podľa toho, čo treba v Európe robiť, a konsenzu, že naozaj e, by tá priorita mala byť stále viac a viac na elektrickej energii. Pokiaľ ide o tie konkurujúce, konkurujúce si projekty, e, bezpečnosť e, dodá lacnejšiu elektrínu, respektíve plyn na trhu. V takýchto prípadoch zvyčajne jeden projekt stačí, Avšak vždy sa budeme vrácať k tomu zoznamu raz za dva roky, budeme ho prehodnocovať a v prípade, že príde k zvýšeniu nákladov, tak e, budeme opäť prehodnocovať každý jeden projekt, pretože je takmer každým, keď sa e, náklady zvýšia a prospech ostane rovnaký, tak je možné, že ten projekt z pohľadu spoločenského už nie je realizovateľný, nie je vhodný. trvajú ďalších 20-30 rokov a pokiaľ ide o niektoré druhy infraštruktúry až 60 rokov. To je pravda, ale čo musí posúdiť trh a trh, ako predpokladáme, vo väčšine prípadov bude platiť za tú investíciu, je otázka, budeme projekty na najbližších 10, respektíve 20 rokov, tak ich zrealizujú. Ak sa domnievajú, že budú, musí byť tie projekty mať dobu trvania 40 rokov, skôr ako začnú generovať nejaký zisk, tak si musia položiť otázku, či to dáva zmysel. Pokiaľ ide o pripomienku ohľadom korporátnych záujmov, plyn a oni fungujú pod ohľadom regulačných orgánov, vrátane agentúry ACER, komisia regionálnych zoskupení skupín. Preto nemajú žiadne rozhodovacie právomoci, zodpovedajú sa a preto si nemyslím, že tu je nejaký problém, ktorý by sa týkal nejakého korporátneho záujmu, ktorý by sa príliš dostával do popredia v rámci fungovania prevádzkovateľov prepravných sietí. A na zá sú členmi našej skupiny oni sú prirodzenou súčasťou, sú dôležitými členmi, pretože oni sú tí, ktorí zohľadňujú e, spoločenské požiadavky do úvahy, berú ich do úvahy a plne, konajú plne v súľade regionálnej spolupráce, ktorá sa deje. A sú možno niektoré prípady, kde niektoré projekty neprinášajú e, prospech konkrétnej krajine, ale generujú výhody v susednej krajine. A aj tým sa zaoberáme v rámci tejto aktivity pozeráme sa na celkový, celkový rok. Čo je treba naplniť, to je obsiahnuté v tomto rámci. Pokiaľ ide o financom proces, ktorý sa týka plánovania na úrovni Európy, e, ďalej regionálnej spolupráce a zapojenia regulačných orgánov osobitne, političky. Politicians, if we want to achieve anything, we still got a uh, aj e, máme pár minút. Máte sedieť, e, ide druhá časť. Paul, aha, neskončilo to? Zostaňte tu. Máte sedieť, e, ide druhá časť. Paul, aha, neskončilo to? Zostaňte tu. Musím ísť na Ample. That's a pity. The most important part just started. To je škoda, pán Martin začína najdôležitejšia časť. Eh, Paul. Eh, eh, Chcel by som sa srdečne poďakovať za prezentáciu. Pre parlament je vždy veľmi zaujímavé pozrieť sa, kde sú tie ťažiskové body. A samozrejme v tejto chvíli musíme pozornejšie pozerať na to, ako do budúcnosti bude prebiehať vývoj cezhraničný, ak konštatujeme, že konáme na rovnakej úrovni, môžeme takto konať, či vo vnútri alebo vonku. Druhá vec je, že samozrejme základom je vždy energetická charta, pretože energetická charta je nastavená tak, že sme že všetky tie strany rozhodujúce, aby sme na európskej úrovni ten rámec e, mali patrične nastavený a aby to bolo zohľadené aj pri delegovaných aktoch. Ďakujem veľmi pekne. Pán Langen. A ja sa chcem e, poďakovať jednotlivé projekty, ktoré už sú predmetom diskusie viac ako 10 rokov. No, prvé podklady boli ešte v čase, keď Karl von Mier stiahnuté, alebo aký je vzťah medzi jednotlivými odvetviami plyn, e, elektrická energia, keď je to transparentne vopred diskutované s parlamentom, tak je teda americká ťažba, alebo americká produkcia to nenahradila. Zrazu 6000 podnikov padlo, pretože došlo k virale na grafickom znázorní, ste ukázali tie medzery a to, že je to v spoločnom záujme, to je nespochybniteľné podľa mňa. Ťažšie je to na trhu s elektrinou a síce elektrické energie z vetra, že ho predávame tam, transportujeme tam, kde nie je potrebný, že Nemecko platilo 10 dní dozadu Holandsku peniaze za to, sporné, napríklad súkromné investície do E, sektoru, do odvetvia s e, plynom ako Nord Stream 2. To nebolo súčasťou vašich zoznamov. Ďakujem. Posledným rečníkom pán Benito. OK, e, ďakujem. Áno, tá diskusia v podstate len začína. mojemu komisárovi určite to rád s vami bude e, už oveľa skôr e, prediskutovávať. Fan e, Mirt z dopravnej oblasti, čiže naozaj veľká skúsenosť v Európe, ktorú musia pripomienkam k ENCO. Treba mať na pamäti, že projekty operátora, ktorý by predkladal energetický projekt, Vôbec by sa mi to nepáčilo. Takže je to podľadnocujú za zavretými dverami. Fungujú v regulovanej oblasti, kde každý ich sa snažíme vyhodnocovať tieto projekty v spoločnom záujme podľa najvyšších ambícií, dá využívať najambicioznejšie scenáre pri vyhodnocovaní projektov. 5, tak potom v tom prvom zozname by bolo skoro 200 projektov, to som mala na mysli tou, um, tým súladom. Ďakujem. Bola to vynikajúca diskusia, snažím sa to e, mať vyvážené na výbore a e, doplním, že je vždy lepšie využívať e, plyn ako uhlie a preto sme začali aj tým bez eh, plynových elektrární. Takže ide o to zachovať rovnováhu. O to sa snažím aj ja eh, v našich diskusiách. Eh, také zásadné otázky, napríklad dosahovanie našich cieľov z Páriža, tak to naozaj bez plynu by to v súčasnosti bolo veľmi ťažké, treba mať aj um, uskladňovacie kapacity, pretože to potrebujeme. A to isté aj pri elektríne, ale tamto opäť. Takže ešte raz ďakujeme za vaše slova. O rok budú Európske voľby, ako som už povedal, mali by ste sa pustiť do politiky. Máte tu všetky politické skupiny. Ďalší bod, vožení kolegovia, e, regulačný úrad, Berek. Máme tu pána Tošenovského, ale ešte predtým pán Del Castillo Vera, ten pa, pani Pilar e, predsedníctva. Ďalší bude 1. februára, čiže už za bulharského predsedníctva. A my sme sa vž- neustále snažili intenzívne diskutovať. Teraz rozmýšľame nad tým, či na nadchádzajúcom trialógu môžeme pokročiť a dohodnúť sa na bodoch, ktoré boli kontroly. Možno uzavrieť tú časť o spektre počas druhého trialógu, počas bulharského predsedníctva. Ide o to držať sa programu, dokončiť to na konci. Ten mal podporu všetkých politických skupín, bol to jasný signál Európskeho parlamentu a bude to nápomocné v ďalších rokovaniach v otázkach spektra v EÚ. Za to chcem poďakovať za ich dobré chápanie procesu a hlavne sekretariátu. Evžen, e, nariadenie Berek. Ďakujem. Jerži. Áno, ide to ruka v ruke, preto sa s Pilar snažíme udržať aj technickú a časovú líniu, aj preto prvý trialóg o Bereku priamo nadvezoval na prvý trialóg o kódexe. Pozícia Rada a parlamentu pri Bereku sú si blízke. To isté platí aj pri zachovaní duálnej štruktúry Bereku, čo samozrejme komisia neschvaluje a má obavy ohľadne zachovania súčasnej duálnej štruktúry a v podstate sa na tom zhodla väčšina politických skupín. Platí to aj o výboroch. Snažíme sa naozaj nájsť spoločného menovateľa aspoň z hľadiska politického čakáme na to, či v kóde budú prijaté niektoré rozhodnutia, ktoré sa potom budú zapracovávať do Bereku, ak by teda došlo k zmenám. Pri niektorých e, otázkach ide hlavne o delegované akty alebo rozhodnutie na úrovni Bereku alebo prijaté v kódexu a potom záväzne dané do Bereku rozhodnutia napríklad o úlohe ďalších kompetentných úradov a regulátorov, čo by sa tam muselo zapracovať a keď bude treba, tak tam môžeme doplniť aj ďalší trialóg. Inak počítame s tým, že Skončíme spoločným e, trialógom na konci apríla, čiže rešpektujeme časovú líniu. technické veci sa zapracovávajú na technickej úrovni, na úrovni asistentov, za čo sa chcem veľmi poďakovať, pretože je to dosť nepríjemná práca. Ale šetríme tým zároveň čas, aby sme vedeli reagovať na tie prichádzajúce zmeny. Pilar sa chcem poďakovať za spoluprácu, pretože iba tak tieto dva dokumenty budú konzistentné. Ďakujem, Ježi.